So, good afternoon and uh, welcome to this... Príjemné popoludne, srdečne vás všetkých vítam uh, na spoločnom zasadnutí výboru pre rozvoj a výboru pre zahraničné veci. Prvým bodom programu je schválenie programu. Nemáme žiadne návrhy na zmeny v programe, preto považujem za program za prijatý v takejto podobe. Ďalej druhý bod to oznamy predsedajúceho. Nemám žiadne oznamy. pristúpime hneď k bodu 3. A to je vlastne, predpokladám, hlavný dôvod, prečo sme sa tu zišli. Ide o výmenu názorov s Abdelom Hamnukom, predsedom vlády Sudánu. Kolegyne, kolegovia, srdečne vás všetkých vítam na tejto spoločnej schôdzi výboru DV a výboru AFET s cieľom výmeny názorov s Abdelom Hamnukom, s predsedom vlády Sudánu. Viete, že dnes je sviatok v mnohých krajinách Európy, mnohí poslanci však, e, a to naozaj vieme, s istotou sledujú priebeh schôdze cez internet. Aj viacero kolegov bude osobne prítomných. E, vážený pán predseda vlády, v mene oboch výborov by som vás srdečne privítal na našom dnešnom stretnutí. E, vaša prítomnosť na našej schôdzi počiarkuje významné politické zmeny, ktoré Sudan absolvoval v posledných mesiacoch Inaugurácia vašej vlády znamená začiatok novej éry v Sudáne a s veľkým nadšením si teraz prediskutujeme s vami budúcnosť vašej krajiny a taktiež e, ďalšie vzťahy Sudánu a EÚ. Teraz odovzdávam slovo kolegovi Vojčichovskému, ktorý je podpredsedom výboru AFED. Nech sa páči. Ďakujem, pán Tobe. A ja by som rád privítal pána sudanského premiéra na našom zasadnutí oboch výborov podpis ústavného vyhlásenia 4. augusta tohto roka je úspechom pre celý sudánsky ľud, ktorého ciele presadzovať mier, pokoj a stabilitu eh, sú spoločné pre EU. Európsky parlament podporuje taktiež prechodné obdobie a podporuje aj sudánske úsilie na ceste k demokracii Vláda, ktorú vediete, je kľúčová v plnení týchto cieľov a tiež vo vytvorení a nastolení právneho štátu vo vašej krajine. Nepochybne budúcnosť nebude jednoduchá, ale je dôležité pre budúcnosť Sudánu, aby prechodné inštitúcie, dočasné inštitúcie nadalej pokračovali vo fungovaní, aby naplňali svoje úlohy. Európska únia podporuje Sudán dlhodobo a bude ho nadalej podporovať eh, na prospech eh, celého sudánskeho ľudu. Ďakujem. Teraz odovzdávam slovo opäť späť pánu Tobému. Ďakujem. Pavo Bešechovský, Európska únia zúrazňuje svoje odhodlanie podporovať sudánsky ľud napriek politickým nezhodám s predchádzajúcou vládou je to jedna z najvýznamnejších um, Európska únia je jedna, z najvýznamnejších eh, donorov, poskytovateľ medzinárodnej pomoci celkovo poskytla 188 miliónov eur prostredstvom Trastového fondu pre Afriku. Cieľom je zamerať sa na skutočné príčiny destabilizácie, núteného presidľovania a neregulárnej migrácie. Napriek problémom s humanitárnym prístupom Európska únia poskytla aj humanitárnu pomoc v hodnote 463 miliónov eur od roku 2011, najmä v oblasti potravín a, a dostatočnej dodávky potravín. Humanitárna situácia v krajine je naďalej veľmi nepriaznivá v mnohých regiónoch vašej krajiny, prečo milióny utečencov a vnútorne presiedlených ľudí sú v pohybe. Veľmi radi si teraz s vami prediskutujeme, ako je možno situáciu zlepšiť. Európska únia je k dispozícii, je ochotná navýšiť eh, svoju humanitárnu pomoc v Sudáne v rôznych podobách. Ďalšie oblasti spoločného záujmu, ktoré by um, sa rozvíjali ďalej vďaka spolupráci, je regionálna spolupráca, obchod, boj proti klimatickým zmenám, bezpečnosť, eh, migrácia, okrem iného vážny pán premiér. Teraz si veľmi radi vypočujeme, ako vnímate vy situáciu v vašej krajine a tiež ako vnímate e, vzťahy Európskej únie a Sudánu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Príjemné popoludnie, príjemný podvečer, vážení páni predsedovia, vážení poslanci oboch výborov, výboru DV a výboru AFET. Je mi veľkým potešením, veľkou cťou predstúpiť pred vás tu vo funkcii predsedu vlády, dočasnej vlády Sudanu. Najskôr by som sa rád poďakoval a chcel by som povedať, že si veľmi ceníme dlhodobú podporu Európskej únie v neľahkom boji sudanského ľudu to, že nám dlhodobo poskytujete podporu a je v čase diktatorského režimu ste nám podporu poskytovali a vďaka tomu sme sa dostali do tejto fázy, v ktorej sa dnes ocitáme. A za to vám srdečne ďakujeme. Môžem vás ubezpečiť, že vaša podpora sa stretla eh, s veľkým ocenením muzuránskeho ľudu. Chcel by som sa s vami podeliť o niekoľko priorít eh, našej prechodnej vlády, výzvy, ktoré pred nami stoja a tiež aké sú naše očakávania v kontexte vzťahov medzi EÚ a Sudánom. Teraz teda v stručnosti, ak dovolíte, prejdem ku konkrétnym bodom. Ešte predtým, ako prejdem k prioritám, chcel by som sa podeliť o to, ako Vnímame zmeny, ku ktorým došlo v Sudáne v posledných 7-8 mesiacoch. Som si istý, že ste pozorne sledovali dianie v našej krajine. Zmeny v Sudáne naozaj sú hlboké a týkajú sa celej krajiny. V našej nedávnej histórii, teda v priebehu posledných 60 rokov, sme absolvovali mnoho E, transformácii v našej krajine. Celkovo v našom regióne sme boli priekopníkom, čo sa týka zvrhnutia diktatorského režimu v roku 1964, potom v roku 1985 a tentokrát v roku 2019. Predchádzajúce dve transformácie úzko súviseli predovšetkým so strednou časťou, centrom krajiny. Tentokrát e, to vlastne zmobilizovalo celú krajinu. Ľudia sa zúčastnili eh, v veľkých počtoch eh, pochodov od Darfúru, od severu do, na juh, eh, aj v strednej časti krajiny, zo západu na východ. Tieto zmeny tiež boli však jedinečné v istom zmysle. Odlišovali sa od susedných krajín. Nepochybne si sledovali dianie v našom regióne boli tam rôzne krizové situácie v Líbii, v Stredoafrickej republike, v Jemene, v Sýrii, v Somálsku, okrem iného. U nás však zmeny prebehli veľmi pokojne. Nereagovali sme na žiadne provokácie režimu, aby tieto protesty sa zmedili na eh, prejavy násilia. Ďalej v druhom rade do veľkej miery e, e, to hnutie viedli ženy a mládež. Ženy sú v popredí týchto našich zmien. Okrem toho, to bol e, proces poznačený veľkou odolnosťou. Viackrát sme mali pocit, že to utícha. A potom nás to opäť prekvapilo o mnoho väčšou silou, odhodlanosťou, a o mnoho širším zapojením obyvateľstva. Teraz by som prešiel k prioritám našej prechodnej vlády. Po dlhom a neľahkom procese sa nám podarilo vytvoriť prechodný režim, vládu, taktiež vznikla eh, ministerská rada a a tiež sme sa ujadli vedenia v oblasti súdnictva. Dúfam, že prechodné obdobie, že to teda môžem povedať tak, že prechodné obdobie sa naozaj držalo toho sloganu zmeny revolúcie Sloboda, mier a spravodlivosť. Bolo to určujúce a je pri zostavení hlavne tých priorít pre našu prechodnú vládu. Poprvé, zastaviť vojnu, a zaistiť dlhodobý mier. Od prvého dňa, keď sme začali v tomto procese, sme sa toho držali. Nie náhodou moja prvá návšteva mimo Chatunu eh, bola do Južného Sudánu, do Džuby. Kedysi sme boli jednou z jednotenou krajinou, ešte stále sa domnievame, že sme jedným národom v dvoch štátoch. Máme vynikajúce vzťahy, Južný Sudán, jeho nezávislosť sa nesmie ohroziť. Jednomyselne eh, sa takto eh, vyjadril národ. Eh, veľkou väčšinou ľudia hlasovali za nezávislosť. Máme však viac ako 2000 km hranicu, máme spoločné dejiny, máme spoločnú kultúru. Okrem toho však moja cesta do Džuby bola príležitosťou strednúť sa s vedením Južného Sudánu a, a taktiež s ozbrojenými skupinami. Tieto ozbrojené skupiny významne prispeli k zmenám, ktoré prebehli. Keď s nimi hovoríme, nehovoríme e, s tými, ktorí sú v niečom iní od nás. Máme toho veľa spoločného, snažíme sa spolupracovať a vďaka tomu aj fungovať v pokoji a v miery. Tiež sa snažíme venovať sa problémov, s ktorými sa potýkajú E, napríklad, e, čo sa týka prístupu k humanitárnej pomoci, poskytli sme neobmedzený prístup e, jednak cez hranice a jednak cez jednotlivé regióny, aby sa humanitárna pomoc dostala k tým ľuďom, ktorí sú v núdzi v rôznych regiónoch. Taktiež sme prijali praktické kroky. Minulý týždeň som bol v Darfure, El Fashire, Navštívil som e, tábory, utečenecké tábory, e, kde sú vnútorne presídlené osoby. Bol to významný krok, e, keď ľudia žijúci v týchto táboroch, teda vnútorne presídlené osoby, mali možnosť stretnúť sa s niekým z centrálnej vlády. Snažíme sa nadviazať kontakt s týmito tábormi, snažíme sa im sprostredkovať posolstvo, že je možné dosiahnuť mier aj v týchto časoch a, a že na našej spoločnej ceste teraz zažívame naozaj veľmi významné chvíle a rozhodujúce chvíle. Ďalšia priorita je e, sektor hospodárstva, oživenie národnej ekonomiky. Máme za sebou 30-ročné e, nelahké obdobie zlého hospodárenia, veľmi závažných kríz. To sa prejavilo tým, že ceny prudko vzrástli, e, inflácia Eh, je taktiež mimoriadne vysoká. Došlo k menovej kríze. Bankový sektor sa takmer zrútil. Teda našou hlavnou prioritou v sektore hospodárstva je zamerať na tieto problémy, oživiť ekonomiku krajiny. Sudán je veľmi bohatá krajina. Ak budeme nakladať s našimi eh, prírodnými zdrojmi rozumne, môžeme dosiahnuť prebytok, eh, ktorý by potom priniesol ďalší rozvoj našej krajine a sme odhodlaní to aj urobiť. Ďalšia priorita sa týka reformy štátnych inštitúcií. Zdedili sme veľmi zložité problémy, čo sa týka štruktúry štátu. Snažíme sa teraz si tieto problémy napraviť a na novo štruktúry vybudovať ďalej. Po ďalšie, budovanie pevných základov eh, pre presadzovanie právneho štátu, taktiež e, priamej zodpovednosti spravodlivosti, transparentnosti a tiež e, prechodnej spravodlivosti v súvislosti s mierovými procesmi. Chceli by sme sa dopracovať e, do situácie, v ktorej obete by boli spokojné s tým, že sa učinilo spravodlivosti za dosť. Ďalej boj proti korupcii a riešenie problematiky návratu ukradnutých aktív. Miliardy dolárov boli ukradnuté a nachádzajú sa mimo krajiny. To by sme veľmi radi získali späť. Máme pred sebou ešte dlhú cestu v snahe vykrytie všetky finančné potreby našej krajiny, čo sa týka rozvoja ďalej. Po ďalšie chceme zaistiť e, spravodlivejšie zastúpenie žien v spoločnosti aj v štruktúrach e, dočasnej vlády. V našich štruktúrach e, v štátnej zvrchovanej rade, kde je 11 členov, celkovo máme tam dve ženy zastúpené, pričom jedna z nich je z našej koptskej menšiny. Je to veľmi malá menšina, ale vnímame to ako veľmi dôležitú vec Snažili sme sa naozaj veľmi intenzívne zohľadniť otázku rozmanitosti a zastúpenia menšín. Ďalej v kabinete máme štyri ministerky. Je tu aj kolegyňa, ktorá sedí po mojej labici, e, tá je ministerkou pre sociálne otázky a prácu. Sudán taktiež má prvú ministerku zahraničných vecí vo svojich dejinách. Poprvýkrát v našich dejinách tiež máme ministerku spravodlivosti, ženu snažíme sa o vytvorenie legislatívnej rady, ktorá vznikne onedlho. A tam bude zakotvená aj doložka, aby minimálne 40 poslancov boli ženy. Myslíme, že je to krok správnym smerom. Postupne sa k tomuto cieľu chceme prepracovať. Čo sa týka zastúpenia žien, máme pred sebou ešte mnohé ďalšie výzvy. Poprvýkrát máme zastúpené ženy aj v správnych radách univerzít a vidíme, aký dopad to má na počty a celkovo na vnímanie študentiek. Poprvýkrát máme teda v našej krajine vo vedení univerzít ženy. Pre mnohých Je to možno eh, len niečo prechodné, dočasné. Je to možno pravda, ale dá sa to udržať, ak sa o to všetci spoločne budeme snažiť, aj muži, aj ženy v spoločnosti. Ak to budeme vnímať ako naozaj eh, významnú prioritu, teda rovnocennejšie zastúpenie žien ďalej po ďalšie. Zahraničná politika aby to bolo vyvážené, aby to bolo založené na vzájomnej úcte, ale tiež, aby sa záujmy Sudánu vnímali ako nosný princíp. Dlhodobo náš režim zanedával zahraničné vzťahy a to chceme napraviť. Ďalej po 8. Zamestnanosť, respektíve nezamestnanosť mladých. Chceli by sme vytvoriť v našej krajine prostredie, v ktorom naša mládež, teda budúcnosť našej krajiny, zotrvá v našej krajine aby sa neoberali na tú nebezpečnú cestu cez Stredozemné more. Chceme ich udržať doma v našej krajine. Migrácia pre nás je otázka rozvoja. Ak budeme s vami úzko spolupracovať, tak sa dopracujeme k situácii, v ktorej vytvoríme budúcnosť, výhľadky do budúcna pre túto mladú generáciu, aby boli ochotní ostať a budovať našu krajinu. Ďalšia prioritná oblasť je oblasť sociálna. Chceme sa zamerať na otázky zdravotnej starostlivosti, eh, školstva a taktiež rozvoja ľudských zdrojov. Bývalý režim využíval 70-80 našich zdrojov v sekundárnom sektore. Vďaka mieru môžeme tento pomer zmeniť môžeme eh, naše zdroje zamerať o mnoho viac eh, na budovanie ďalší rozvoj krajiny. Nepochybne so mnou súhlasíte v tom, že žiadny národ sa nemôže rozvíjať bez toho, aby sa skutočne s plnou serióznosťou zameral na rozvoj svojich ľudských zdrojov. A ešte v neposlednom rade sa snažíme zorganizovať v dohadnom čase ústavnú konferenciu, na ktorej sa budeme zaoberať otázkami riadenia krajiny, ďalej otázkami rozvoja, ale tiež chceme zvolať voľby, vďaka ktorým náš ľud získa priestor zvoliť si svojich zástupcov, svojci vládu, zvoliť vládu, ktorá sa e, ujme funkcie. Mm, teraz by som rád prešiel k výzvam. Nechcem e, to popisovať e, v ideáloch s ružovými okuliarmi, že všetko je v poriadku, že sme zvrhli diktatorský režim a všetko je ideálne. Ani zďaleka nie. Máme pred sebou mnoho ťažkostí, mnoho problémov. Približím niekoľké z nich. Eh, predovšetkým presadenie mieru. S tým súvisí mnoho problémových oblastí, ozbrojené skupiny, je tam množstvo aktérov regionálnych, medzinárodných, eh, s tým súvisia isté výzvy, ale myslím, že eh, máme predpoklady dosiahnuť mier. Ďalej, hospodárske výzvy, to je tá najvýznamnejšia oblasť, na ktorú sa orientujeme Pred niekoľkými rokmi sa hovorilo, že hospodárstvo je bláznivé a naozaj to pre našu krajinu sedí. Ak sa nenastaví ekonomika správne, tak sa krajina nebude správne rozvíjať. Ale tiež je potrebné zadefinovať si krátkodobé priority pre túto prechodnú dočasnú vládu. Ďalej reštrukturalizácia štátnych inštitúcií, či už je to sektor bezpečnosti alebo verejný sektor, to je ďalšia prioritná oblasť. Nepochybne pozorne sledujete otázku zoznamu subjektov, ktoré podporujú e, terorizmus. Sudán sa ocitol na tomto zozname Spojených štátov amerických. Chceme, aby krajina bola siahnutá z tohto zoznamu. Chceme, aby vďaka tomu sa otvorili rôzne procesy. V minulosti e, sme chápali, prečo Sudán bol na tomto zozname, ale dnes sme v situácii, keď už nie sme krajina, ktorá by podporovala terorizmus. Práve naopak sme um, veľmi mírová krajina. Veríme, že aj vďaka spolupráci s vami sa nám podarí primeť Spojené štáty americké, aby vylúčili Sudan zo zoznamu týchto krajín. Pracujeme na tom a veríme, že čoskoro sa dopracujeme k zdarému výsledku, aby sa naša krajina mohla otvoriť investíciám a ďalšiemu rozvoju. Významné výzvy v politickej oblasti e, v tomto prechodnom období súvisia s tým, ako sa vysporiadať s očakávaniami. Naši ľudia po vrhnutí diktatorského režimu mali obrovské očakávania, naozaj e, veľmi veľké očakávania. Je treba snažiť sa vysporiadať s týmito očakávaniami rozumne, aby neboli prehnané. Nechceme ľudí sklamať. Stoja pred nami e, ťažké výzvy, Máme za sebou 30 ťažkých rokov, ale verím, že spoločne sa s týmito výzvami budeme schopní popasovať. Chceme sa zamerať na eh, väčšiu inklúziu spoločnosti, chceme vytvoriť základy na prerod našej krajiny, v demokraciu. Teraz by som prešiel k poslednej časti svojho vystúpenia. Dovolte mi ukončiť teda niekoľkými záverečnými slovami. Naše očakávanie od našich partnerov a predovšetkým od Európskej únie, ako som už hovoril skôr, veľmi si vážime vašu dlhodobú podporu v našom snažení. Boli by sme radi, keby ste nás prevádzali v tomto procese ďalej. A stretol som sa s celým radom vašich kolegov z komisie, takisto aj z Rady pre zahraničné veci Zaujíma nás vybudovanie oveľa strategickejšieho vzťahu s Európskou úniou, a vytvorenie pákového efektu pri všetkých zdrojoch, ktoré sú k nám presúvané a takisto aj mobilizácia ďalších zdrojov. Dovolte mi pomenovať, aké očakávanie máme od tohto partnerstva. Najprv by sme radi videli podporu mierového procesu, mierových rokovaní tak na politickej ako aj na technickej úrovni. A takisto podpora mierového procesu a financovanie postkonfliktovej, postkonfliktového rozvoja. Ďalej je to otázka mobilizácie zdrojov, tak aby sme sa mohli venovať prioritám v rámci procesu tranzície. Ja som naozaj veľmi rád, že dnes ráno aj komisia zverejnila a ďalšie, alebo oznámila, že túto snahu podporiť ďalšími zdrojmi. Boli by sme radi, keby ste podporili to, aby Sudán bol vymazaný zo zoznamu krajín, ktoré podporujú terorizmus a potom v strednom a dlhodobom horizonte by sme radi videli, um, aby podpora sudánskej ekonomiky cez investície a ekonomické partnerstvo prebiehala čo najlepšie, hoci krajina teda príliš dlhodobo bola uzatvorená voči rozvojovej pomoci a neprichádzali žiadne investície práve kvôli predchádzajúcej vláde a predchádzajúcemu režimu, aby by sme naozaj veľmi radi privítali európske firmy, ktoré by k nám prišli na rozvoj infraštruktúry, letísk, železníc, ciest. Sú tu veľké možnosti v oblasti polnohospodárstva, ropných polí a ďalších oblastí. Takisto veríme, že uvidíme istú podporu v oblasti budovania kapacít v oblasti podpory a budovania našich inštitúcií, ako sme už hovorili skôr. No a na záver, Sudán dúfa, že dokáže naplno spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom a so svojimi partnermi a preto všetkým nás zaujíma budovanie strategického partnerstva s Európskou úniou, a tak aby sme spolupracovali, tak aby sme dokázali riešiť strategické Eh, priority a to, čo sa stalo eh, v Sudáne, vedie k tomuto novému úsvitu a verím tomu, že v rámci tejto spolupráce sa môžeme vysporiadať s strategickými výzvami, pretože ak sa nám to podarí v Sudáne, ten efekt presahu bude významný pre celý región, pretože ďalších 7 krajín, s ktorými hraničíme, budú tiež týmto zasiahnuté a ovplyvní to širšie susedstvo alebo širší región. Takže ďakujem veľmi pekne Eh, pán predseda, ďakujem pekne za túto možnosť vystúpiť pred vami. Ďakujem. Thank you, Prime Minister. Ďakujem pekne, pán premiér. Ďakujem za eh, tento úvod, ktorý opísal výzvy, ale aj nádej. A pri tejto výmene názorov teraz otvorím priestor pre koordinátorov, ktorí sú tu prítomní a pre poslancov Európskeho parlamentu rovnako dám slovo aj Európskej komisii a aby mohli položiť otázky pánovi premiérovi. Takže začneme prítomnými koordinátormi. Najprv dám slovo pánovi Galerovi z EPP. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a vítajte, pán premiér. Vítajte v parlamente. Sme naozaj veľmi radi, že tu máme zastúpenú novú vládu Sudánu. Som v tomto parlamente už viac ako 20 rokov a vždy som pôsobil aj v eh, spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT. Takže určite veľmi dobre viete, ako sme mnohokrát diskutovali aj o Sudáne a bohužiaľ nie vždy to bolo e, v duchu diskusí ktorý by, ktorý by sme mohli označiť ako príjemné výmeny názorov alebo príjemné diskusie. Takže som naozaj veľmi rád, že tu máme taký nový duch, nové nasadenie a pevne verím, že aj nový začiatok v našich vzťahoch. Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme všetci spoločne pracovať na tom, aby sme dokázali budovať lepšiu budúcnosť. No a mám tu mnoho otázok, v každom prípade pokúsim sa obmedziť počet týchto otázok, lebo aj kolegovia by sa radi k tomuto vyjadrili. Hovorili ste o vašom pobyte v Darfúre. A to je téma, ktorá nás zamestnávala naozaj mnoho rokov v minulosti. Rozmýšľam nad tým, <clears throat> aké sú konkrétne kroky, samozrejme pri spolupráci s medzinárodnými humanitárnymi organizáciami a s Európskou úniou na to, aby sme mohli postupne zlepšiť situáciu, o ktorej ste hovorili aj vy. Aký je tu proces pre ďalšie vyriešenie otázky vnútorne presídlených osôb? Je tu nejaký plán ich presídliť, navrátiť niekam, trvalo usadiť? Aké ste si priniesli skúsenosti? Chcete na novo obnoviť dôveru ľudí v centrálnu vládu v Chartume? A ešte ďalšia otázka, ktorej by som sa chcel venovať. Týka sa to vašich vzťahov s Južným Sudánom a teraz ňou nechcem hovoriť o tých situácií tam, ale veľmi konkrétne to je téma, ktorá je dôležitá tak pre Južný sudán, ako aj pre vás. To je otázka vývozu ropy. A ropa je najmä na juhu, ale e, ropovody idú do Port Sudán, ktorý je u vás Dúfali sme po istý čas, že vzájomné benefity z tohto exportu by mohli byť pre obidve krajiny, ak by všetko fungovalo ako má, že by to mohlo byť teda na osoch obom stranám. Chcem sa spýtať teda, kde sa momentálne nachádzame a či vývoz ropy funguje, či sa e, dobre prerozdeľujú zisky z vývozu ropy. Je to niečo, čo funguje rovnako dobre pre obe strany. Toľko zatiaľ odo mňa, lebo určite prídu aj ďalšie otázky. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Teraz eh, hm, pán Olvinen, ten práve odišiel, takže môžeme dať eh, slovo pánovi Mixelovi od socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán premiér, za to, že ste tu s nami a ďakujem aj za podanie informácií o vývoji vo vašej krajine. Rád by som vám zaželal čo najviac úspechov vo vašej práci a dve otázky. Vy ste sa veľmi stručne dotkli eh, toho smutného stavu verejných financí vo vašej krajine. A chcem sa spýtať, aké sú vaše možnosti vlastne vyberania daní, alebo nemožnosť vyberania daní vlastne obmedzuje možnosti vlády poskytovať služby o verejnom záujme alebo základné služby o verejnom záujme a to sú asi tie základné očakávania ľudí. Takže mohli by ste prosím trošku rozviesť túto myšlienku, čo treba spraviť preto, aby sa situácia upravila a skonsolidovala v tejto oblasti. A druhá otázka z takej inej témy. Boli tu isté obavy už dlhodobého charakteru ktoré sa týkali zdieľania nílskych vôd, najmä pri naplňaní vodnej nádrže eh, eh, na etiópskej strane. Počas ostatného týždňa sme počuli viac menej skôr také pozitívne správy v tomto smere, preto by som si rád vypočul vaše hodnotenie toho, ako ste optimistickí voči tomu, že sa podarí vyriešenie tohoto sporu s Etiópiou, tak aby neboli eh, žiadne ďalšie narušenia pri politických eh, vzťahoch s touto krajinou a takisto aj čo sa týka ďalšieho ekonomického rozvoja. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej pán Simosivič, eh, SND. Ďakujem pekne. Vážený pán premiér, ako niekdajší premiér svojej krajiny, a teda Polska, si viem určite predstaviť, aké obrovskej výzve, ťažkosti čelíte, ako, ako veľa závisí od vašej osobnej zodpovednosti. A sledoval som pozorne situáciu vo vašej krajine už 40 rokov a treba povedať, že mám, z toho aj taký, mám to aj taký osobný dôvod. Pred 40 rokmi, keď som pracoval na Varšavskej univerzite, tak som mal to privilegium, že som mal priateľa zo Sudanu, pána Maleka Abdaria, ktorý si u nás robil svoj doktorát a z týchto čias mám samozrejme veľmi osobný záujem a sledovať to, čo sa deje v Sudáne. Pre mňa to bol eh, naozaj veľmi smutné 20 rokov sledovať, ako diktatúra ničí vašu krajinu. A samozrejme plne chápem tú hierarchiu priorít, ktoré ste nám predstavili. Mier a zabezpečenie hospodárskeho rozvoja a rastu tak aby ste dokázali uspokojiť tie najzákladnejšie očakávania vašich ľudí. To je samozrejme veľmi dôležité. Ale ako taký desiatý bod na svojom zozname ste spomenuli demokraciu. Chápem, aké to je ťažké eh, budovať demokraciu a rozvíjať ju a s týmto typom skúseností, ktorý máte, eh, čo sú častokrát veľmi dramatické, tragické skúsenosti, ako zažili aj vaši ľudia ale um, milím sa, že tie veľké protesty, keď poviem, že tie veľké protesty, ktoré viedli k zvrhnutiu diktátora, boli motivované nielen um, zločinmi diktátora, ale aj veľmi silnými požiadavkami na strane ľudí, aby boli rešpektované ich práva, aby boli rešpektované ich slobody, aby sa nám podarilo vybudovať autentický demokratický systém vo vašej krajine. A môžete nám prosím povedať, do akej miery e, skúsenosti vašej susednej krajiny, a síce Etiópie, môžu byť e, príkladom pre vás. Keďže aj Etiópia, podobne ako Sudán, má e, veľmi turbulentnú históriu a spomenuli ste mnoho veľkých víziev, ktoré súvisia s reformou politického systému a s uzatvorením mieru z jednou z vašich susedných krajín je tu niečo pozitívne v tom, čo sa dá chytiť a čo, na čo môžete stavať alebo nie. Ďakujem, ešte dám slovo dvom ďalším rečníkom a potom samozrejme dáme slovo komisia SVČ, pani Kanku. Ďakujem pekne. Položím vám takú zložitejšiu otázku a viem si predstaviť, že tá otázka môže byť pre vás eh, zložitá, lebo boli by sme radi, keby ten príbeh bol iný, ale je to také rozmer hamby, ale nemali by sme byť zahambení osudom mnohých žien a dievčat všade vo svete vrátane vašej krajiny, alebo v krajine, odkiaľ ja pochádzam. Sudán je 29. najväčšia krajina vo svete. E, čo sa týka manželstiev e, maloletých, tak je to jedna z troch eh, dievčat v mojej krajine, odkiaľ ja pochádzam, Burkina Faso, to je ešte horšie. My sme v top desiatke eh, tých krajín, ktoré majú eh, manželstva neplnoletých detí. A treba povedať, že v Sudane to riziko tiež pomerne vysoké. A čítal som minulý rok, že na Facebooku bolo vydražené dievča a starší muž, biznismen, si ju mohol zobrať potom, ako zaplatil 530 kráv, 10 tisíc dolárov a 3 Toyoty na to, aby sa stala jeho desiatou ženou. Takisto tento rok som čítala, že dievča bolo odsúdené na smrť po bodnutí svojho manžela a snažila sa ho zabraniť, aby ju znova znásilnil a bodla ho v kuchyni a bola odsúdená na smrť. Chcem zdôrazniť to, že je to problém jedného, jednej z troch žien, jednej z troch dievčat, takže dve z troch dievčat majú stále tie možnosti, ktoré mali ich eh, rodičia ich pošlú do školy a ja verím tomu, že všetky dievčatá by mali mať možnosť vyrásť chránené v bezpečí a cítiť sa rovnocené so svojimi um, so svojimi rovesníkmi a mali by sme naozaj do tohoto rozmeru pri uvažovaní ekonomiky dať aj pozíciu žien. Napriek zlepšenia vzdelávania dievčat, stále dievčata nemajú prístup k plnohodnotným vzdelávaniu. Takže otázky, ktoré mám na vás sú nasledujúce. Aké akútne kroky príjme vaša vláda na to, aby zabezpečila, že ženy a dievčatá budú chránené e, predtým aj boli umiestňované do vynútených manželstiev, pre tých, ktorí žijú v takýchto vynútených manželstvách ako sa váš právny systém adaptuje, tak aby im napomohol, ehm, namiesto toho, aby boli ponechané same svojmu osudu, až kým nebudú musieť niekoho bodnúť. Ako bude vláda Sudánu spolupracovať s UNICEFom alebo s ďalšími medzárodnými organizáciami a s komunitami a náboženskými lídrami, aby mladé dievčatá dostali vzdelanie a možnosti, ktoré si zaslúžia. Ako som už hovorila na začiatku, jedna z dvoch dievčat v Burkine Fasu eh, je vydaná pred eh, vekom 18 rokov. Ja som mohla byť jednou z nich, ale našťastie ma môj otec poslal na školu. Takže eh, aké máte plány pre to, aby si otcovia predstavili inú budúcnosť pre svoje céry? A ako vám môžeme v tomto smere pomôcť? Ďakujem. Pán Mandel, EPP, nech sa páči. Ďakujem pekne. Sme radi, že vás tu máme, vážený pán premiér taká príjemná príležitosť eh, rozprávať sa a pozerať sa jedným smerom. Rád by som využil túto príležitosť, aby som za vás spýtal, aký bude vzťah s Čínom a Ruskom pre Sudán. A či e, ste ochotní nám možno vrhnúť trošku svetla na to, čo Rusko a Čína plánujú, alebo lepšie povedané ponúkajú v spojitosti s vašou nádhernou krajinou. Ďakujem pekne a teraz dám slovo komisii a ESVČ. Máme tu niekoho z komisie? Tak, dobre, dáme slovo vám, pán premiér. A vás som nevidel, nech sa páči, pardon. Pán Zorino, nech sa páči ešte. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Takže e, ospravedlňujem sa, že som prišiel neskôr. Nebudem môcť až... E, musel som prísť neskôr a nemôžem zostať až do konca, lebo mám iné povinnosti, ale vážený pán premiér, nemohol som tu byť skôr. V každom prípade nevyčítate si prosím moju absenciu ako nedostatok rešpektu, ale e, napriek, by som rád, napriek tomu by som rád prešiel k veci. Vy ste nám predstavili zoznam priorít pre rozvoj Sudánu. A identifikovali ste tieto priority veľmi vecne, veľmi dobre ste pomenovali potrebu e, zabezpečenia mieru, presun k dobrej vláde a slobodné voľby. A samozrejme, spomínali ste aj inštitucionálnu kapacitu, ktorá musí byť posilnená ja som bol um, istý čas predsedom spoločného parlamentného zhromaždenia AKT. A je naozaj dôležité, aby sme aj v tejto oblasti ďalej spolupracovali na budovaní ďalších aliancií. A dobrá otázka bola, prečo nemáme ďalší alebo hlbší strategický vzťah so Sudánom. A rozmýšľal som nad tým, či by nebolo lepšie možno mať regionálnu alianciu s celým širším regiónom, v ktorom sa nachádza Sudán, tak aby sme posilňovali mier a zároveň, aby sme posilňovali aj inštitucionálne kapacity. Práve preto, aby sme dokázali dosiahnuť tie ciele, ktoré ste tak dobre zadefinovali. Ďakujem veľmi pekne a teraz slovo vám, pán premiér, aby ste mohli odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom poslankyniam za ich otázky. Prvá otázka, ktorá sa týkala Darfuru a teda usídlenia vnútorne presídlených osôb a toho, čo robíme preto, aby sme vybudovali väčšiu mieru dôvery a ako to vidíme. Čo sa týka nášho prístupu k mierovému procesu, tu sme vytvorili štyri e, výbory, alebo také štyri úlohy, štyri také tematické oblasti. Jedna z nich sa týka ekonomického a sociálneho rozvoja. Druhá sa týka právnych otázok a otázok a spravodlivosti v takejto, v takomto stave tranzície tretia sa týka politických tém správy veci verejných a štvrtá sa týka bezpečnostného režimu v krajine. Našim hlavným úmyslom v tomto smere je vysporiadať sa s koreňmi tohoto konfliktu, s jeho hlavnými um, zdrojmi, tak aby sme mohli vytvoriť eh, základ pre dlhodobý a udržateľný mier. Vnútorne presídlené osoby, utečenci, to sú symptómy hĺbšej krízy, ktorá viedla k tomu, že títo ľudia museli opustiť svoje domovy. Takže musíme sa vysporiadať s hlavnými koreňmi tejto krízy a v predchádzajúcom režime boli všetky mierové rokovania veľmi takou neslávnou kapitolov. Ľudia sa len stretávali niekde v hlavných mestách a nemalo to presah na zasiahnutú populáciu, teda záujmy širokej populácie neboli brané do úvahy. Tentokrát to už nie je len návšteva, ale naozaj chceme si vypočuť ich názory a vypočuť si, aké sú ich záujmy a úzko sme to s nimi konzultovali a práve preto, ako sme vôbec len začali rokovať o miery, sme začali, že sme ich navštívili a bude dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby sme získali ich dôveru a môžem vás uistiť, že eh, tá miera prijatia alebo ten, ten stupeň prijatia, ktorého sa nám dostalo, to bolo naozaj veľmi, veľmi eh, výpovedné. Vrátil som sa do Chartumu s dojmom, že je tu naozaj nový, nové momentum, ktoré tu vzniká a sme veľmi odhodlaní, aby sme ho ďalej rozvíjali. Nedospejeme k mieru, ak skutočne budeme načúvať eh, všetkým hlasom. Pokiaľ ide o vzťah s Južným Sudánom, ropa a podobne, nuž eh, ropa sa produkuje, produkcia ropy pokračuje, ropa prechádza ropovodom, tam nie sú žiadne problémy a my sme veľmi spokojní, pretože sme otvorili nielen toto obchodovanie, ale otvorili sme aj e, cesty na juhu. Máme zhruba, máme na našich hraniciach zhruba 6 e, bodov, cez e, ktoré môže prechádzať obchod. A tie, tie obchodné vzťahy medzi našimi krajmi môžu len pomôcť. Ja som už predtým hovoril, že mm, naša hranica, spoločná hranica je veľmi dlhá a mm, keď som eh, pricestoval do Južného Sudánu a diskutoval som s pánom prezidentom a jeho kolegami, tak sme sa zhodli, že skutočne ide o spoločné úzilie, ale a zhodli sme sa aj na tom, že chceme, aby bola táto hranica hranicou mieru, prosperity, že nechceme, aby to, bolo, aby to bola zóna konfliktu. ak existuje medzi obomi stranami je ochota, to je to, je to najdôležitejšie. Um, ak vyriešime otázku hraníc, tak potom samozrejme umožníme ľuďom, aby e, prekračovali hranice. A neviem, potom tá ďalšia otázka k zdaňovaniu. To je nesmierne dôležitá oblasť. Dnes vyberáme zhruba 6 daní to predstavuje zhruba 6 HDP a to je škandalózne. Štát takto spravovať zkrátka nemôžeme. Sme svedkami daňových únikov, vyhýbaniu sa dňovej povinnosti. Mnohé podniky skrátka dane neplatia. My sme odhodlaní pracovať na reformnom procese. Minister financií zriadil výbor pre daňovú reformu tento týždeň sa bude diskutovať o správe, ktorá obsahuje konkrétne odporúčania, konkrétne opatrenia na boj proti e, daňovým únikom. A samozrejme, výsledky tejto reformy budeme implementovať. Potom, pokiaľ ide o priehradu na Nile a spoločné zdieľanie vodných zdrojov, či som optimista alebo pesimista, som veľmi optimistický. Uh, Myslím si, že priehrada poskytuje príležitosť eh, pre všetkých, pre všetky krajiny. Myslím si, že môžeme sa dopracovať situácii win-win, aby všetky tri krajiny eh, z toho mali osoch a my sme sa minulý týždeň stretli na zasadnutí, ktorému predsedali Spojené štáty americké. Eh, pripravili sme cestnú mapu a Pôjde o proces, ktorý nám umožní sa dohodnúť e, na technických záležitostiach v súvislosti s priehradou. Um, Dohodli sme sa aj na jednotlivých aspektoch e, spravovania priehrady. Ja si myslím, že všetky strany sú odhodlané, všetci si želajú dohodu, ktorá umožní všetkým stranám využívať priehradu. Potom pokiaľ ide o e, myslím, že bulharský poslanec sa pýtal. Áno, e, vášho kolegu, ktorého ste spomínali, je, je aj môjim priateľom a máte plnú pravdu. Ľudia, ktorí vyšli do ulic v tisíckach, miliónoch, áno, boli tu, mali sme ekonomické problémy, ťažkosti, ale slogan, ktorý som tu predtým predniesol, e, jeho prvá časť hovorí o slobode, sloboda, spravodlivosť, mier. Že sloboda a demokracia sú v regióne, pre náš región kľúčové. Sudan od prvopočiatku svojej nezávislosti. Samozrejme, určite by som rád ešte niečo opravil a využil túto príležitosť na korekciu keď hovoríme o Afrike, tak hovoríme, eh, tak, eh, tak hovoríme o Ghane ako o ako o nezávislej krajine, ale to nie je pravda. Ghana ju získal v roku 1957 a Sudan v roku 1956, čiže rok predtým, ale neviem, možno, že uh, Možno, že ľudia majú na mysli subsahárskú Afriku, ale my, sme, my sa nachádzame na sever od subsahárskej Afriky, ale v každom prípade Sudán je e, veľmi živou krajinou, vybrujúcou spoločnosťou. Máme politické strany, systém politických strán a pokaždé, keď e, oživíme demokraciu, tak e, politickým, politické strany preukazujú odolnosť a ja som už predtým povedal, že máme aj eh, spoločenský občianský život, eh, ktorý vedú muži, ženy. A to práve mhm. eh, to je práve to, čo mení náš život. Demokracia je neutichajúci proces a nedokážete sa tomu naučiť bez toho, aby ste ju praktizovali. A Musíme samozrejme postupovať ďalej. Nie je to vždy jednoduchý proces, ale myslím, že sme odhodlaní, že chceme zriadiť posilniť naše demokratické inštitúcie. Viem, že to nie je jednoduché, je, situácia je ťažká, nejde určite o lineárny proces, ale myslím si, že tie milióny ľudí, ktoré vyšli do ulic, ich práve ženie tá chuto odhodlanie budovať demokraciu v našej krajine, dodržiavať ľudské práva, um, posledné demokratické inštitúcie. Myslím si, že ďalej odznela otázka. ohľadne vzdelávania dievčat a možností pre ženy a dievčatá. Plne s vami súhlasím. Táto situácia nemôže ďalej pokračovať, ale hovorím, my sme na začiatku tejto cesty, sme na začiatku správnej cesty s tým, že s tým, že musíme urobiť tie správne kroky, ale sme na začiatku a čaká nás ešte veľa práce, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie, starostlivosť o zdravie a najmä pokiaľ ide o vzdelávanie detí, e, prepačte, dievčat. A samozrejme nerobíme si žiadne ilúzie. Určite nás čaká ešte obrovský kus práce. To posledné, posledná otázka, ako môže EU pomôcť? Hm, áno, hm, samozrejme, môžete nám pomôcť e, poskytnutím zdrojov a ja vás môžem ubezpečiť, že keď si budeme nastavovať e, priority, 70-80 hm, e, zdroj, minulý, minulý režim vyčlenil 70-80 na, na armádu, na sektor bezpečnosti a my od toho chceme upustiť. My chceme riešiť otázky um, ako, ako je boj proti diskriminácii, boj za lepšie postavenie žien a podobne. Vzťah s Čínou, Ruskom. Čína za uplynulé 10 ročia um, zohrávala veľkú úlohu v našom regióne, je veľkým hráčom pokiaľ ide o využívanie našich zdrojov. Dlh Sudánu je asi 56 eh, miliard a čas tohto dlhu dlžíme práve Číne a o tom treba diskutovať. Čína je zapojená do mnohých projektov v našej krajine okrem toho a vo vystúpení som už uviedol, že chceme nakoncipovať zahraničnú politiku, ktorá sa bude riadiť sudánskym záujmom, záujmom Sudánu. A my sa, my, my sa tým budeme podrobne riadiť. Určite nebudeme mať strach na dnes akékoľvek otázky pred akoukoľvek krajinou. Je to sudánsky ľud, ktorý rozhodol o tejto novej ceste a my, na, my, sa na, my, my sme odhodlaní v tom postupovať a s tým, že prvotný je záujem našej krajiny. Posledná otázka sa týkala partnerstiev v rámci regiónu. Možno Máte pravdu, áno, máte pravdu, všetko musí začať doma a budeme musieť nastaviť tie, tie, tie správne vzťahy s našimi susedmi. V minulosti sme boli takým videdeneckým štátom, ale teraz už pracujeme smerom e, smerom toho, že nám ide o vzájomné rešpektovanie regiónu, vzájomné rešpektovanie našich susedov a ide nám o budovanie partnerstiev, ktoré nám umožnia napraviť, e, napraviť vzťahy s našimi susedmi, s celým okolitým regiónom. A samozrejme tešíme sa aj na spoluprácu s Európskou úniou a myslím, že to všetko mm, vlastne ponúkne dobrú príležitosť na to, ako spolupracovať aj s celým svetom a že budeme môcť pokračovať aj už v existujúcom rámci spolupráce medzi nami a Európskou úniou. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán, pod, pán predsa Vojtechovský, ďakujem veľmi pekne. Pán premiér, za oba výbory Európskeho parlamentu by som vám rád poďakoval za to, že ste prišli medzi nás, za to, že ste sa podelili s nami o informácie o súčasnej situácii v Súdáne. Ďakujeme, že ste sa mi podelili o priority, o, o plány, o to, ako plánujete transformovať vašu krajinu, o to, ako plánujete dopracovať sa k demokratickému výsledku v vašej krajine. Um, ja teda pochádzam z kresťanskej krajiny v Európe a som veľmi rád, že hovoríte, že zástupca koptskej menšiny je, je predstaviteľom orgánov v Sudáne. Myslím, dúfam, že to je len začiatok našich vzťahov a teším sa na plodnú e, spoluprácu do budúcna, spoluprácu, ktorá bude prospešná pre e, Sudán a aj pre Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem a tým odročujem dnešné zasadnutie. Ďakujem, dovidenia.